Tu mám pár oznámení. Dostal som stanovisko rady v rámci prvého čítania, ako je stanovisko komisie. Naozaj bude oznámený v zápisnice z tohoto zasadania. Lehota troch mesiacov, ktorú je poskytnutá parlamentu v prípade prijatia stanoviska sa začína zajtra, teda 21. januára 2011. Zápisnica z tohoto zasadania